zápisnice z posledného eh, zasadnutia z maja 2018, ak nie sú žiadne komentáre z vašej strany. Eh, do konca zasadnutia eh, budeme mať prijatú zápisnicu. Teraz prejdeme k bodu 4. Vítam medzi nami pani Karin Kneisel, rakúskú ministerku zahraničných vecí. Už sme mali tu príležitosť mať spolu obed. Rakúsko po tretíkrát je predsedajúcou krajinou Eh, Európskej rady. Vítam vás eh, medzi nami. Eh, pani Knajsli sprevádzaná pánom Aleksandrom Maršíkom. Pán Nikolás Maršík, veľvyslanec, je takisto prítomný, výborne. V mojich poznámkach, prepačte, je napísané, že sa možno oneskoríte. Neviem, kto to písal. Takže pani Knajsol. Je e, dobrou tradíciou, e, že teda mimochodom my sme najlepší výbor z tých všetkých v Európskom e, parlamente, že si vás vypočujeme vždy na začiatku predsedníctva. Pred šestimi mesiacmi si to takto vypočuli bohatského ministra zahraničných vecí. Je zrejme, že Európa sa nachádza v e, veľmi dôležitom období, kedy sa rozhoduje o budúcnosti, o budúcnosti multilaterálneho systému. Navrhujem, aby sme už dlhšie nezdržiavali. E, ja by som vám udelil priamo slovo, aby ste nám predstavili priority vášho predsedníctva. A ešte jedna e, technická poznámka. Dnes nie je zabezpečené tlmočenie Eh, do holandčiny, ale nevidím tu žiadnych eh, holandských kolegov, tak či tak. Takže pani Knajsl, vítam vás v Európskom parlamente, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, eh, pán predseda. Dámy a páni, pekné popoludnie. Približne pred rokom som mala tú príležitosť e, zúčastniť sa vášho zasadnutia. E, poznám už niektorých z vás, ako pán Peter Eugen Freund, ktorých som stretla už v posledných rokoch pri iných príležitostiach. Takže stretávame sa opäť e, v prípade mnohých z vás Takisto chcem eh, sa poďakovať eh, tlmočníkom, ktorí nám zjednoduchšia tlmočenie. Chcem vás upozorniť, eh, že budem prechádzať z francúzštiny do angličtiny, do nemčiny. Samozrejme, v priebehu našej diskusie môžeme prejsť buď do angličtiny alebo ja sa budem snažiť eh, odpovedať eh, na vaše otázky, eh, pokiaľ možno aj po španielsky či taliansky. Som veľmi vďačná mojim kolegom, ktorí mi pripravili môj príspevok. Takže začnem po francúzsky. Francúzštine mám veľmi veľký vzťah. Honorable. Vážený pán predseda, David, členové výboru, je to veľká česť dnes hovoriť k vám ako ministerka zahraničných vecí Rakúska a tiež ako predstaviteľka predsedníckej krajiny EÚ. Chcem vás uistiť, že ja osobne pripisujem veľký význam Európskemu parlamentu. Pokiaľ ide o dôležitú časť e, e, Európskeho parlamentu, jeho úlohu, ktorú zohráva v legislatíve, ale tiež ako európska inštitúcia, ktorá bdie e, nad tým, aby sa e, oddelili vzájomne jednotlivé právomoci. Pretože tento pra- princíp oddelenie legislatívy, exekutívy a e, justičnej časti moci je základom tvorby našeho kontinentu. A práve tento princíp delby moci našemu kontinentu umožňuje byť tým, čím je nič lepšie nemôže byť, než pokračovať v Moliérovom ja, francúzskom jazyku a pripomenieť nám slova e, pána Montesquia, ktorý e, v roku 1748 v svojej práci e, Duch práva povedal, že nebude tu sloboda, ak moc sudcov sa neoddelí od moci exekutívnej a legislatívnej Montesquieu zostáva naďalej jedných, jeden z mojich e, uprednostňovaných filozofov a treba si vždy pripomínať základné princípy, ktoré nás učil. Nie je tomu tak dávno. Tá delba jednotlivých e, ramien moci, tá legislatíva, exekutíva, to je čosi, čo si uvedomujem od začiatku svojej funkcie na národnej úrovni a je mi naozaj veľkou cťou e, môcť to šíriť na úrovni európskej. Ak môžem ďalej pokračovať v citovaní Montesquieu, e, všetko by bolo stratené, aby jeden človek alebo jedno grémium vykonávalo všetky tie tri funkcie e, uznesenia verejnosti, zákony a tiež súdenie zločinov. A vrátim sa teraz do angličtiny. Why, during the Lisbon set Ehm, toto je jediný krát, čo vystupujem pred týmto e, výborom, ale budem vám rada k dispozícii pre informálny e, dialog v budúcich mesiacoch, aby sme mohli e, diskutovať hlbšie. Prosím, považujte to za symbol rakúskej pohostinnosti, napriek tomu, že Lisabonská zmluva nás zavezuje iba k jednému stretnutiu. Ak by váš, vás, váš, vaše cesty zaviedli do Viedne, ste veľmi vítaní eh, na obed eh, v mojej kancelárii. Eh, pán predseda, vážení členovia výboru pre Rakúsko, toto predstavuje prvé predsedníctvo, odkedy tu máme Lisabonskú zmluvu. Máme dôveru v pani Mogherini, podpredsedničku Európskej komisie, v jej vedenie a zabezpečovanie koherné, koherentnej zahraničnej politiky pre Európsku úniu. My, rakúska vláda, plne podporujeme úsilie vysokej predstaviteľky a chcela by som využiť túto príležitosť, aby som poďakovala Frederike a jej týmu za e, vynikajúcu prácu, ktorú odvádza od roku 2014 Eh, veľmi dobre si rozumieme s Federikou Mogherini. Eh, spája nás zahraničná politika. Je to niečo, čo mi naozaj leží eh, na srdci a čo ma sprevádza celý môj život až e, po e, začiatok nášho predsedníctva, my sme už boli v dobrej kooperácii s ESVČ, takisto aj počas nášho predsedníctva budeme v kontakte s ESVČ, chceme naozaj podporovať takéto zdieľanie bremien, my to naozaj vážne, pretože máme všetci odlišnú expertízu, máme odlišné kolektívne e, vedomosti na našich ministerstvách, na SVČ, takže môžeme sa doplňať, môžeme doplňať naše úsilie. Niektorí sú bližší k určitým regiónom, geografia je dôležitým faktorom v histórii. Ja budem zastupovať pani Mogherini, keď to bude e, potrebné. Budeme e, spolupracovať e, v záujme koherentnej prítomnosti. Rakúsko bude podporovať úsilie pani Mogherini, pokiaľ ide o implementovanie globálnej stratégie EÚ. Počas nášho predsedníctva e, Rakúsko prevezme úlohu od e, Bulharska a Estónska. My sme súčasťou teda tria s týmito dvoma krajinami. Ako viete, spoločne sme navrhli 18-mesačný program, ktorý sústreduje na nasledujúce štyri oblasti. Únia pre zamestnanosť. Explicitne eh, nepoužívam eh, výraz eh, jobs. Pracovné miesto to je niečo, čo robíte, aby ste prežili. Máme tu dnes problém mladých ľudí, ktorí nenajdu zamestnanie v ich oblasti. Je to takisto aj únia pre rast a konkurencieschopnosť. Po druhé, únia, ktorá posilňuje eh, všetkých svojich občanov aj vďaka eh, klimatickej politike a potom úniu bezpečnosti, eh, spravodlivosti, aj úniu ako silného globálneho partnera, ktorý je braný vážne a rakúske predsedníctvo bude Eh, pracovať na eh, mnohých eh, oblastiach, ktoré sú prepojené s ESVČ, vnútorná vonkajšia bezpečnosť, ochrana vonkajších hraníc, reforma spoločného azylového systému, rozširovanie, Brexit. A teraz spomeniem priority, ktoré sú na našom programe. Rakúske predsedníctvo E, sa nesie pod motom Európa, ktorá ochraňuje, e, chce sa venovať priamo e, požiadavkám európskych občanov z posledných rokov, preto sa chceme sústrediť na posilňovanie Európskej únie, pomáhanie, na pomáhanie, aby sa priblížila k občanom a aby sa znovu nastolila dôvera. Všetci si uvedomujeme, že niekde sme tu stratili občanov v mnohých krajinách. To e, znamená dôvera občanov v schopnosť Európskej únie konať vzájomná dôvera medzi členskými štátmi a v Európsku úniu ako e, stabilizačný, zodpovedný e, prvok vo svete. Prioritu má pre nás teda Európa, ktorá ochraňuje a tu chcem e, stručne popísať tri e, oblasti, ktoré sú pre nás v tejto súvislosti prioritné. Bezpečnosť a migrácia, po druhé e, zachovanie konkurencieschopnosti vďaka technológiám, digitalizácia, robotika, umelá inteligencia, to je dnes dôležité a tam strácame naše prvenstvo. Potom, čo som navštívila Čínu a iné časti Ázie, uvedomujem si, že niekedy e, vlastne e, si neuvedomujeme, že je tomu tak a ako rýchlo musíme v tejto oblasti konať. Po tretie, stabilita, susedstvo, vrátanie e, približovanie sa e, e, štátom juho-západného Balkánu. Pokiaľ ste si vypočuli e, moje intervia na túto tému, radšej hovorím o juho-východnej Európe, nie o západnom Balkáne. Pre mňa sú to naozaj európske mesta. Keď navštívil Filharmonickú halu v Sarajeve, alebo e, e, Národnú e, galériu v Belehrade vie, že toto je integrálna súčasť Európu, nie je to nemusíme to používať nejakú umelú terminológiu. Pokiaľ ide o migráciu, chcela by som zdôrazniť, že je potrebné už je spolupracovať s tretími krajinami, aby sme zabezpečili efektívnu politiku návratov. Eh, dialog na tému migrácie by sa mal rozšíriť o cieľené krajiny pôvodu eh, podľa modelu existujúcich eh, rámcových partnerstiev, ale samozrejme aj tranzitné krajiny sú dôležité. Treba si uvedomiť situáciu mnohých krajín južne od Sahary, aj demografický vývoj, preto je potrebné vytvoriť naozaj úprimné dlhodobé partnerstvo s africkým e, kontinentom ako e, takým. A e, toto musí odrážať záujmy oboch strán. Tomu tak nebolo vždy. V minulosti často to bolo jednosmerné. Rakúske predsedníctvo zamýšľa sa sústrediť na humanitárnu pomoc v tomto kontexte eh, je potrebné užšie prepojenie s krajinami, ktoré sú ochotné kooperovať eh, pokiaľ ide o readmisiu žiadateľov o azyl, ktorých žiadosti sú eh, zamietnuté. A v posledných 30 rokoch sme zaznamenali zvýšenie sa humanitárnych intervencií. Humanitárna kooperácia sa naopak znižuje. O tom budem do detailu hovoriť zajtra. Dôležité je podporovať tých, ktorí potrebujú ochranu ešte predtým, než e, vstúpia do Európskej únie. Na druhej strane je e, dôležité zabraniť tým, ktorí nepotrebujú ochranu, aby sa vydali na nebezpečnú e, cestu do Európy. Šefovia štátov a vlád sa budú zaoberať týmito témami na našom neformálnom samite v Salzburgu 20. septembra a ďalej sa tým budeme zaoberať aj na Európskej rade. Pán predseda, vážení e, členovia e, výboru, podporujeme vysokú predstaviteľku pokrať o globálnu stratégiu EÚ. Medzi tými viacerými e, cieľmi sa budeme sústrediť na následovné zvyšovanie bezpečnosti a stability v najbližšom susedstve, podporujúc európsku perspektívu v juho-východnej Európe. Podporova- budeme podporovať medzinárodný poriadok vychádzajúci z pravidiel a budeme sa zobrať vzťahmi medzi EÚ a Áziou. Ako ministerka zahraničných vecí a európskych záležitostí sa sústreďujem na Áziu. Posledná kniha, ktorú som publikovala, predtým, som sa stala ministerkou, e, sa volá Výmena stráži, zmena e, poriadku, svetového poriadku smerom k e, poriadku orientovanom Čínu alebo podľa Číny. E, dôležitá je teda e, Čína nielen z ekonomického, ale strategického e, pohľadu. Chcem ešte povedať, že plne chápem skepsu, s ktorou sa môžeme stretávať, ale to, čo nám v našich kruhoch chýba, tým je naozaj geopolitické e, rozmýšľanie. Príliš často sa zaoberáme tými každodennými e, drobnými problémami. Mali by sme rozmýšľať v takom širšom kontexte. Pa, e, pozerám sa práve na pani Alion Marie. Mala som to privilegium študovať vo Francúzsku a to boli dni, kedy som mohla sa zaobrať naozaj práve týmto geopolitickým rozmýšľaním. A to je to, čo by som chcela eh, vniesť do našej práce. Nie je tu len eh, o, nie je tu len o rozmýšľanie nad detailami, tie sú samozrejme dôležité, nechcem ich vynechať, ale dôležité je rozmýšľať v širšom kontexte a táto časť sveta, juhovýchodná Európa, Ehm, môže hroziť, že spadne do určitého typu vákua, ktoré by mohli ľahko zaplniť iní, lebo také, s takýmito kontaktami sa možno ľahšie narába, lebo sú tam zaujímavejšie, atraktívnejšie ceny. Takže pokiaľ ide o juhovýchodnú Európu, cieľom nášho predsedníctva je podporovať našich partnerov, ako aj Severné Macedónsko, bývali Fajrom, na ich e, ceste k členstvu v EÚ. Chceme e, e, rýchlo viesť rozhovory so Srbskom a Čiernou horou v súlade so minulotýždennými závermi Európskej rady. Prípravná práca tu takisto zvládlo Severné Macedónsko a Albánsko Okrem toho máme tu ambíciu pohnúť sa e, e, ďalej e, v oblastiach, ktoré sú dôležité pre tento región aj pre EÚ. Juhovýchod, no, Európske partnerstvo chceme teda preberať počas viacerých zasadnutí. Obzvlášť dve krajiny, dve kandidátske, potenciálne kandidátske krajiny z tejto oblasti a Turecko prepačte, nie dve, ale šiesti partnery z juhovýchodnej Európy a Turecko e, pozveme na pracovný obed e, prepojený so stretnutím e, ministerstva zahraničných vecí vo formáte gymných v auguste spolu s našimi kolegami z EÚ, aby sme spoločne diskutovali o spoločných témach. Okrem toho Rakúsko bude úzko spolupracovať s týmto regiónom na špecifických úlohách ako riešenie bilaterálnych konfliktov ako ďalší postup, pokiaľ ide o berlínsky proces. Ja musím povedať, že tu máme naozaj aj dobré správy z tohto regiónu. Musíme tu počkať na referenda, ale predsa len si vážim odvahu a trpezlivosť e, vyjednávačov, pokiaľ ide o Severné Macedónsko a Grécko. Nebolo jednoduché vyriešiť e, problém, pred ktorým stáli. Nik som nebola dobrou diplomatkou, lebo mi chýba trpezlivosť. Ale, e, a preto si naozaj veľmi vážim ich trpezlivosť a odvahu. To si naozaj vyžaduje oboje, tá práca, ktorú odviedli efektívny multilateralizmus. Dovolte mi, aby som to ilustroval na príklade jednej aktuálnej oblasti GSPOE, e, e, nukleárny e, jadrová dohoda s Iránom. Poznáme chronológiu. 9. maja bola zničená zo strany USA. Teraz momentálne vysíme. Vo Viedni sa minulý týždeň konalo e, stretnutie, na ktoré sme boli e, požiadaní, aby sme zachránili túto dohodu. Ja chcem zopakovať to, čo sme presvedčení. Nie je to e, len o tom, že by sme mohli prísť o takúto dohodu o odzbrojení, ale mohli by sme stratiť aj dôveryhodnosť. A keď hovoríme o efektívnom multilateralizme, o svetovom poriadku vychádzajúcom z pravidiel, a ja som aj e, učila medzinárodné právo. Vieme, že medzinárodné právo utrpelo od e, irackej vojny a možno ešte predtým. Dôveryhodnosť to nie je niečo, čo môžete si kúpiť, je to niečo, čo si musíte zaslúžiť. A, a e, to, o čo ide v prípade tejto dohody s Iránom, to je niečo naozaj veľmi dôležité. Takže rakúske predsedníctvo bude robiť všetko, čo je v jeho silách spoločne s týmom Federiky Mogherini a s jednotlivými eh, stranami tejto dohody. V tomto kontexte eh, chcem eh, sa venovať aj našej úlohe ako sídlu viacerých organizácií OSN, ale aj Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktoré má tiež svoje zásluhy Eh, pretože to sa snaží viesť kontinuálny dialog, obzvlášť v oblasti eh, záležitostí eh, západu a východu. Ešte by som sa vrátila k prehlbeniu vzťahov medzi Európou a Áziou. Nová stratégia v tejto súvislosti si dáva za cieľ vytvoriť užšie prepojenie medzi Európou a Áziou 12. summit ASEAN bude určite patriť highlightom nášho predsedníctva. Minulý e, týždeň sa zástupcovia ASEANu stretli vo Viedni na odlišnom fóre e, zahraničných ministrov e, ASEANu a EÚ. Takisto sa stretneme a budeme diskutovať o ďalšej spolupráci. Musíme byť pripravení na všetky typy udalostí. Možno si spomínate na knihu Black Swans z e, roku 2008. Jednoducho máte tu nepredvídateľné udalosti, ktoré nemôžete e, predvídať, očakávať, očakávať, ale určite sú tu aj udalosti, ktoré e, sú dôsledkom konkrétnych príčin a tu sa musíme pripraviť na to, čo na nás čaká. Treba mať teda, treba byť teda pripravený. Eh, obávame sa situácie v Jemene, v, Jeme, v Jemene, v pásme Gazi, eh, v Palestíne celkovo. Eh, budeme sa snažiť podporovať diplomatické úsilie, ktoré by šlo smerom k mieru a, a zmiereniu, pokiaľ ide o spoluprácu s USA a transatlantické partnerstvo Uvedomujeme si, všetk, že všetko to, čo sa deje aj dnes popoludní v tomto meste, môže mať dopad, ale zatiaľ sme viac pozorovateľmi, než uh, v strede diania. Uh, vítame negociačný mandát pre uh, dohodu postkotonu, uh, kde, uh, kde sa začne vyjednávať o dva mesiace. Uh, Pripravujeme sa na ministerské stretnutie Latinsko Latinskoamerické krajiny sú našimi dôležitými partnermi, pokiaľ ide o multilateralizmus, ktorý by bol efektívny a sú aj partnermi našej stratégie EÚ pre Latinskú Ameriku počas nášho predsedníctva. A potom, pokiaľ ide o implementáciu globálnej stratégie EÚ v oblasti obrany, a bezpečnosti. Chceme sa uh, eh, stúsiť na posunie našej autonómie, aby sme chceme byť ambicióznejší, chceme kooperovať s našimi multilaterálnymi e, partnermi ako OSN, NATO, Africká únia. E, bilaterálne e, kroky dominujú, avšak našou úlohou je, aby sme sa snažili zasahovať proti tomuto unilateralizmu, Uvedomujeme si, že e, to vedia aj k neistote našich občanov. Globalizácia e, viedla k tomu e, zoznamu neistot, takže by nás nemalo prekvapiť to, čo sa dnes deje. V prvom rade e, vám ďakujem e, za vašu e, pozornosť a ubezpečujem vás, že sa naozaj teším na akúkoľvek formu našej spolupráce, pretože bez legislatívnej kontroly, ktorú máte vy nad nami, nad exekutívou, by Európa nefungovala tak, ako by fungovať mala. Ďakujem. Ďakujeme vám. pani ministerka, za prehľad k otázkam pre, front, pre rakúske predsedníctvo. Väčšinou dáme priestor viacerým autorom otázok a potom vy môžete zhrňujúco zodpovedať. Máme 25 eh, minút času. 8 kolegov by sa chcelo ujať slova. 10 dokonca. Prosím, minútku, minútku a pol, je to ambiciozne, ale pokúsme sa o to. Začneme pánom Predom. Ďakujem, pani ministerka, že ste tu dnes s nami a že prezentujete priority. Želám vám eh, odvahu s tým predsedníctvom. Ja mám dve otázky. Prvá, súvisí s tým, čo vy nazývate Európu juhovýchodnú, e, v západný Balkán. Rád by som vedel, čo si myslíte e, o Bosne a Hercegovine v kontekste e, jesenných volieb a veľkej migračnej krízy. 5 tisíc ľudí vstúpilo do Bosne a Hercegoviny a Eh, orgány eh, vlastne boli trošku bezradné. Druhá otázka. Na programe v pléna minulý týždeň sme mali Moldavsko. Sa prijalo eh, aj uznesenie. A zžiadali sme, aby niekoho sme vyslali do Kišiňova, aby sme vyjasnili bankové podvody a aby sme zistili, do akej miery dobre funguje demokracia. Ako to vidíte. Ďakujeme, pán eh, Fleckenstein, ako ďalší. Ja môžem len priamo nadviazať na slova pána Predu, pokiaľ ide o západný Balkán. Veľmi rád som si, pani ministerka, vypočul to, že vy a váš tým chcú ísť eh, tou cestou, ktorú ste tak opatrne minulý týždeň prezentovali na rade. E, krajiny Západného Balkánu si to zaslúžujú, či už je to Srbsko s reformami smerom k stabilite, alebo e, reforma e, justičného systému v Albánsku, či iné príklady. Preto je to otázka vieryhodnosti ktorú môžeme poskytnúť, keď e, budú žiadať nás. Chcem vás osobitne požiadať o následovné, aby ste podporili našich priateľov v regióne v Macedónsku. Tam sa chystá referendum a ľudia v Macedónsku by mali vedieť, že sa tešíme tomu, že našli e, riešenie s gréckou vládou. Bolo by osobitne dobre, keby sa pán spolkový kancelár zasadil, pretože e, on bol jediný e, predstaviteľ, ktorý robil volebný boj pre tých, ktorí to vlastne ani nechceli a to by bolo dobré vyjasniť. Myslím si, že to dopadne dobre. Ďakujem pán Fleckenstein a teraz pán Tenok za EKR. Áno, pani ministerka, bol, bolo Eh, vynikajúci ten globálny pohľad. Povedali ste o podpore multilateralizmu a ja určite odmietam taký ten postup eh, krátkodobého videnia. Treba vidieť ten väčší geopolitický obraz. Tomu treba venovať eh, pozornosť. Pre mňa je dôležité komentáre multilaterálne prezidenta Spojených štátov, ktorý hovoril, že je pre neho dôležitejšie stretnúť predstaviteľov NATO a pani Mayovej, než e, e, e, než s Putinom, to, čo je podľa mňa výnimočný komentár z tzv. vodcu slobodného sveta. Možno sa snaží prekresliť mapy Moja ďalšia správa sa týka e, Čiernej hory. To bude ďalšia správa v poradí. Ďalej potom Donbass a Krym. Čo sa udeje, keď e, Putin e, avizuje s Trumpom na spoločnej tlačovke, že odstúpenie Donbasu alebo anektáciu Krymu jednoducho Spojené štáty uznávajú. To sú moje veľké obavy. Určite máte e, na to pripravené odpovede. E, ďakujeme, ozaj sú to veľmi ľahké otázky. E, nasleduje Ivo Weigel. Vítajte, pani ministerka. Poznáme sa zo skoršieho obdobia a teší ma, že ako bývalá novinárka ste pripravili taký komplexný program, ktorý má nádych slobodného myslenia a k tomu, keďže som znalec rakúskej politiky, prichádza i to, že že ste prevzali vynikajúce ministerstvo zahraničných vecí a vynikajúcu diplomáciu. E, vaše priority sú dobre štrukturované a vynikajúce, ale mám otázku. Položím ju v slovinčine aby som pridal do zoznamu ešte ďalší jazyk. Európa Európa je, e, zdá sa, je v politickom období prechodu. My máme obavy, že populistická logika prevla, prevláda logika zastrašovania, e, naháňania strachu a xenofóbne prejavy. A čo by som ja rád vedel, ako na toto, ako rakúska politička budete reagovať, ako budete proti tomu zasahovať, popierať tieto fenomény. Nechceme tu mať lacnú európsku politiku založenú na populizme. Ďakujeme. Teraz Rebeka Harms za zelených. Alebo niekto iný? Pani ministerka, mňa trošku irituje, že ste o východnom partnerstve EÚ a v skutočnom východe kontinentu, že ste nepovedali nič. Veď Rakúsko veľmi často kritizovalo rozhodnutia Európskej únie a nadvezujúc na otázku pána Tenoka, by som rada vedela, ako chce Rakúsko túto politiku ďalej tvárniť. Pretože medzinárodné organizácie ste tu spomenuli, OBSE, zastupcu, zastupca a, vedúceho predstaviteľa pre Donbass povedal pred dvoma týždňami, že posledné mesiace v Dombase patria k tým najkrvavejším od tej najhorúcejšej fázy krízy. Mňa zaujíma, čo tu chcú urobiť Rakúšania. A mám otázku k akutnému konfliktu. Rusko znova porušuje medzinárodné právo. E, momentálne v Azorskom e, mori vidíme tu e, určitú kanónovú politiku, ktorá vedie k tomu, že zásahom ruského lodstva nemôže dochádzať k zásobovaniu e, prístavov na Ukrajine. Eskalácia spôsobená asi e, niečím iným než e, futbalovými majstrovstvami sveta. Pán George, Hadži Georgiu za skupinu GUE. Ďakujem Vítajte. Myslím si, že Európa má pred sebou veľa problémov. Kladiem si otázku, či súhlasíte, že Lisabonská zmluva bohuž, e, ako nám, alebo teda musíme si položiť otázku, ako by nám mohla pomôcť v napredovaní. Povedzte nám prosím tiež čo si viac o e, imigračnej otázke a zanalizujte tak trochu nedávne rozhodnutie v tejto veci. A po tretie, pokiaľ ide o Brexit, Nepovedali ste o tom, myslím, nič a rada by som vás poprosil, aby ste prispeli k tejto otázke. Súhlasíte s tým, že Európa by sa mohla kvôli týmto všetkým problémom rozpadnúť? Ďakujeme a teraz za EFDD tu nie je nikto, takže ENF, pán Borgecio. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Uh, videli sme, že Rakúsko sa zasadzovalo okrem toho, že ste spomenuli veľmi široký rámec medzinárodných súvislostí, hovorili ste trošku zamlžene o témach, na ktoré sa sústreďuje vláda predovšetkým mojej krajiny a ktoré sa týka vyloďovania migrantov. A práve kvôli dodržiavaniu tak e, medzinárodné právo, ako aj etické princípy, by sme mali hovoriť o zamedzovaní týchto vyloďovaní a e, zamedzovaní práve takéto lodnej dopravy práve s ohľadom na dodržovanie ľudských práv. Vy ste ho špecifické hovorili o zablokovaní odchodov e, z Afriky. Aké budú teda iniciatívy, ktoré ktoré počas rakúskeho predsedníctva eh, by mohli mať najväčší vplyv na toto eh, pretože ste eh, hovorili o politických akciách predsedničky Mogherini. Avšak zatiaľ kroky Európskej únie ako takej boli skôr zriedkavé. A vy ste takisto aj hovorili, aj o parlamente, avšak e, častokrát práve na komisie e, nenachádza práve podporu plány komisie. Hovoríme o Marshallovom pláne pre Afriku napríklad. Ďakujeme. A teraz James Carver za nezaradených na 1,5 minúty. Ďakujem. Pani ministerka tu citovala e, Montesquieu a ja mám ďalšie dva citáty hovoril, že eh, zbytočné zákony oslavujú zákony, ktoré neboli až také zbytočné. Možno to bol práve Thomas Hope, ktorý hovoril o európskom systéme riadenia. A moja otázka sa však týka Jemenu. Vzhľadom na vaše eh, komentáre k iránskej jadrovej dohode. Myslíte si, že tu prebehne medzi koalíciou Iránom zástupná vojna, alebo si myslíte, že sú to skôr uh, vnútorné konflikty. To myslím si je veľmi dôležité v toho v kontexte, čoho, čo ste povedali. Ďakujem, vypočuli sme si e, rečníkov za každú skupinu. Je tu je ešte kolega Karas, Peterle, Milan Mon a Freund. Štyria rečníci. A ešte pán Mezerič. Každý z vás má minútku. Dohodli sme sa, že predlžíte svoju prítomnosť o 10 minút. Najprv náš kolega Karas. Vítajte v Európskom parlamente. Prvá otázka. E, vy uprednostňujete skôr výraz juhovýchodná Európa, nie západný Balkán, lebo máte na mysli celý e, region, ale tá jedna otázka stratégie západného Balkánu je tá, že 5 krajín EÚ neuznáva Kosovo, aj v súvislosti s e, riešením problému Srbska a Kosova tento problém sa nevyrieši a to súvisí aj s krokmi komisie v septembri, oktobri práve v zahraničnej politike prejsť e, k väčšinovým hlasovaniam namiesto jednomyselnosti. Myslíte si, že musíme prejsť, aby sme boli akcieschopní určitých otázok e, k, k väčšinovému rozhodovaniu podobné posolstvo voči aj k valnému zhromaždeniu OSN a k schopnosti EÚ. Kolega Freund, ďalší Rakúšan, nech sa páči. Trošku v inom poradí. Pani ministerka, poviem to, čo som už povedal v Štrasburgu pánu spolkovému kancelárovi. Málo kto by vám e, neželal e, e, šťastie do tohto predsedníctva, ale je tu zo pár vecí, ktoré ma iritujú. Jedna z nich súvisí e, s vašimi agentami, že totiž EÚ nespadá do e, pracovnej činnosti vlastne e, celá tá oblasť EÚ vlastne nepatrí do vašeho záberu. Čo ste tým mysleli? Druhá vec, ktorá je celoeurópsky iritujúca, nie v tejto súvislosti, to sú vzťahy z e, USA. Máte tu nápady, čo by sa tu dalo urobiť, aby sme tento pomer zlepšili? E, a ďalšia mantra, prozba, aby to bola silná, sebavedomá zahraničná politika EU. Boli ste za to, aby sme eventuálne jednomyselnosť v rade v tejto otázke zanechali? Ďakujem. Ďakujeme. Tomáš Mezerič teraz. Ďakujem vám za prezentáciu. Naozaj to bolo veľmi e, dohlbky. Mám špecifickú otázku e, e, k vašemu portfóliu. Pokiaľ ide o migračné otázky, parlament už vypracoval svoje stanovisko k prípadnému Dublinu štvorke. Ako vyzerajú e, konkrétne teraz tie plány EÚ? A mohli by ste nás tiež uistiť, že e, menšinový koaličný partner vo vašej koalícii nebude mať na politiku voči Rusku e, vašej, vašej krajiny a teda i predsedníctva rakúskeho. Ďakujeme. Slovo má teraz pán Peterle. Ďakujem, vážená pani ministerka. Veľmi ma teší, že som si vypočul o ambíciách rakúskeho predsedníctva v zahraničnej politike a teší ma, že sa výrazne zameriavate na koherentnosť našej vonkajšej politike. Pokiaľ ide o Západný Balkán, bolo tu množstvo otázok v tejto veci a moja otázka teda znie nasledovne. Spomenuli ste Áziu. Čiže ako vnímate vývoj vzťahov s Japonskom? Potom, čo sa majú zajtra podpísať e, dva dôležité kontrakty, alebo dve dohody s Japonskom o ekonomickom a strategickom partnerstve. Ako sa to vyvinie v budúcnosti? V budúcich mesiacoch. Ďakujem. Ďakujeme pánu Peterlemu a teraz pán Milan Mon. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani ministerka, vítajte. Ďakujeme vám za vašu prítomnosť. Ja som sa chcel e, spomenúť, spýtať na otázku, ktorá zaznela na začiatku. Ministerské zasadnutie, ktoré prebehne ešte v júli aké sú vaše očakávania? Máme tu negatívne témy, Venezuela, Nicaragua, asi poznáte postoj našeho parlamentu. Nedávno sme schválili uznesenie, pokiaľ ide o hranice vo Venezuele a pred niekoľkými mesiacmi sme odhlasovali uznesenie o Nicaragua. a je tu jedna pozitívna vec, ktorá by mohla za vašeho predsedníctva vyvrholiť, pokiaľ ide o Latinskú Ameriku a to je dohoda EU-Mercosur. Bol by som rád, keby ste pohovorila i o tomto veľkom e, kontinente, polkontinente. Ďakujem. Pani e, ministerka, i ja sa chcem spýtať jednu vec. E, summit k západnému Balkánu sa uskutočnil dnes a včera. Vy ste povedali, že na juhovýchodnú Európu chcete dávať dôraz. Moja prozba je o tom, keďže sme v posledných týždňoch venovali veľkú pozornosť Eh, Albánsku a Macedónsku. Eh, Rakúsko bude zohrávať dôležitú úlohu v druhom pôroku a vidím tu veľvyslancov Čiernej hory a eh, Srbska sedia popri sebe a keď tieto dve krajiny urobia pokroky v druhom pôroku, že sa otvoria ďalšie kapitoly, tu by som vám bol veľmi povďačný, keby Rakúšsko, keďže má väzbu na tento región, aby tu zastávalo naozaj pozitívnu úlohu aby sme podporili tých v Belehrade a v Podgorici, ktorí sa e, angažujú smerom k členstvu v EÚ. Takže teraz tu máte Medzičasom ste povedali, že máte ešte 10 e, minút naviac, máte 16 minút, aby ste preleteli celým tým spektrom e, všetkých otázok. Ďakujem veľmi pekne za všetky zaujímavé otázky a zda by som zodpovedala na vašu otázku skombinovala s otázkou našeho rumunského kolega. Juhovýchodná Európa, Rumunsko, Moldavsko plánuje každopádne v oktobri po voľbách vycestovať do e, Sarajeva, absolvovať návštevu. Ja som na, ja som si túto návštevu naplavovala aj kvôli tomu, že považujeme volebnú reformu za nesmierne dôležitá a e, pomoc nie je predsa žiadna diplomatická kategória. Musíme využívať e, práve tieto záujmy a myslím si, že v najvyššom záujme Bosny a Herc, e, Hercegoviny príjmať reformy. A to nielen volebné e, reformy, predovšetkým záujmy stabilizácie a na to, aby sa vytvorilo určité bezpečnostné jadro v tejto krajine. No a čo sa týka Moldavska, tam Samozrejme, poznám stanovisko Európskeho parlamentu a ja sa osobne postarám o to, e, pretože budúci týždeň plánujem vycestovať do Bukurešti a Kišineva. Avšak e, zástupcov Moldavska e, rovnako príjmeme aj s Federikou Mogherini. Pán predseda McAllister, vy ste hovorili aj o pokroku, ktoré sú potrebné, alebo ktorý je potrebný. Samozrejme, nemôže to byť nejaké jednorazové. Samozrejme, musí, musí tu byť stanovený e, jasné plnenie jednotlivých krokov. No a chápeme to tak, že musíme vychádzať e, aj samozrejme e, z povinnosti, respektíve z naplnenia kritérií e, zmiernenia vízovej povinnosti, ktorá sa v súčasnosti vníma s určitou skepsou hm, a e, liberalizácia e, vízovej politiky musí sledovať to, čo sa dohodne a čo sa plní na európskej úrovni. A vidíme tuto samozrejme a bereme do úvahy aj migračné toky, ktoré prichádzajú napríklad z Iránu prostredníctvom Belehradu. Samozrejme ide o to, aby sa zaplnenie kritérií e, dostávalo určitého protiplnenia. Hovorili sme o tom aj na ostatnom zasadnutí e, rady e, spolu, samozrejme aj o krajinách ako Macedónsko, Albánsko a Čierna hora. Pán poslanec Fleckenstein, vy ste hovorili o Macedónsku a o budúcom názve e, krajiny e, a podpore návrhu Skopie. Za ostatných 10 mesiacov e, sme si vytvorili, vytvorili celkom dobrý pracovný vzťah s ministrom Dimitrovom a hovorili sme o odvahe a vytrvalosti pri čelení a riešení týchto, tohto problému. A samozrejme chcela by som tú otázku, ktorú ste vy položili, že e, v mojej pôsobnosti urobím všetko preto, aby e, výsledok týchto rokovaní priniesli výsledok. Pán poslanec Henko. Vy ste sa spýtali na ten širší rámec samitu Trump-Putin a čo z toho vzíde? Prečo ste položili túto otázku? Bol tu e, stará, starý obrázok, ktorý mi vyvstal v hlave e, zo staršej konferencii. týkalo sa to Winstona Churchilla. Pre mňa bol Winston Churchill tým, ktorý vedel e, o ilúzii osobnej intimnosti. A e, a tento obrazok v zásade hovoril, že keď sa stretnú dvaja ľudia, tak si to v podstate vysvetli. Ale to je nesmysel, pretože vždy sú tu národné e, záujmy. Izraelský kolegovia, kolega, ktorým som sa stretla pred niekoľkými týždňami a ktorý je politický analytik, e, opísal Trumpa následovne. Prezident Trump má inštinkty, ale žiadnu stratégiu. A toto je niečo, s čím sa musí vyrovnať jeho okolie. A čo nám bude chýbať, sú práve ľudia, čo vlastne tieto záujmy sú. A samozrejme, tieto záujmy nesmú byť zatienené nejakými osobnými sympatiami. Alebo aby som citovala pána Lloyda Georgea e, z roku 1919. Našu potrebujeme diplomatov, to sú, je to iba mrhanie časom a peňazí. Avšak e, celé ich úsilie a výsledok diplomatického úsilia je opísané veľmi dobre v knihe e, spisovateľky Macmillanovej Paríž 1919 Takže prosím, vložme dôveru do rúk tých, ktorí sa týmto riadia. Takže protokol diplomati a e, ľudia, ktorí s nimi spolupracujú, naozaj vedia poslúžiť dobrému uliče. Pán Ivo Weigl e, je zvláštne, že sa opäť stretávame po toľkých rokov. E, pamätám sa na naše rozhovory, keď vy ste boli veľvyslancom v Rakúsku a samozrejme tieto rozhovory sme e, absolvovali tak vo Viedne, aj ako aj v Ljubljane, aj v ostatných hostiteľských mestách. A vaša otázka sa týkala e, populizmus, xenofóbia, e, xenofóbia, akým spôsobom sa vyrovnať s týmito lacnými formami politiky. Áno, musíme samozrejme posilniť kritického ducha. Neexistujú nejaké jednoduché alebo zjednodušujúce riešenia, ale môžem vám povedať, eh, že ja sa nezaoberám výrazom populizmus takmer vôbec. Je to iba akýsi pojem. Čo eh, potrebujeme riešiť, je však sú určité úzkosti a určité obavy a musíme sa opätovne dostať e, do kontaktu s občanmi, byť s nimi v úzkom styku, e, pretože doterajšie politiky určite stratili kontakt s realitou a nemajú, nestoja nohami na zemi, tak povediac. A a nemali by sme nikoho stavať na bočnú kolaj, ale sústrediať sa na realitu. Takže to je moja vaša odpoveď, Rebecca Hans. opäť sa teším, že sa stretávame. My sme sa stretli vo Frankfurte pred mnohými eh, rokmi. A váš návrh je správny. A samozrejme, budem sa snažiť zodpovedať na vašu otázku, ktorá sa týkala východného partnerstva eh, a problematik východnej Ukrajiny a Ukrajiny ako takej. Ja som ešte nebola na východnej Ukrajine, ale navštívila som Kiev na tri e, dni. A čo sa mňa osobne dotýka v tejto oblasti, je otázka, akým spôsobom E, urobiť z toho každodenného e, života e, niečo znesiteľné, predovšetkým na východe Ukrajiny a v Donbaskom regióne, tak aby mali prístup k vode, prístup k elektrine, prístup k infraštruktúre. Hovoril som s pánom Martem Zajdikom, veľvyslancom, ktorý je zodpovedný za tento región a hovorili sme o e, diplomatoch, e, ktorí praktizujú to, čo je podstatou e, Eh, diplomácie a tou je prevencia, o ktorej samozrejme nikto nevie, že sa realizuje. Mne povedal raz eh, francúzsky generál, že za eh, preventívnu diplomáciu nedostanete žiadnu medailu za odvahu v poli avšak je nesmierne dôležitá. Prebiehajú, prebieha niekoľko aktivít a každopádne a mali sme viacej príležitostí o tom hovoriť e, s ukrajinskými e, partnermi. E, podľa mňa by malo v popredí stať, akým spôsobom môžeme zvládnuť každodenný život ľudí. A bez toho sa nepohneme vpred. Nemôžeme sa sústrediť iba na jednu stranu, ale ďakujem veľmi pekne, že ste sa opýtali práve túto otázku. otázka. Pán, pán ktorý sa týka, otázka sa týkala migrácie a, a hlavným vyjednávačom je pán Barnier. Absolvovali sme už niekoľko spoločných stretnutí. A samozrejme v oktobri sa budeme na túto tému zvlášť sústrediť. Každopádne ten čas mám naplánovanú návštevu Írska. A Írsko bude zohrávať v tomto ohľade nesmierne dôležitú úlohu a v tejto chvíli e, nemám k tomu čo viac povedať, za to je zodpovedný predovšetkým pán Barnier, ale veľa bude záležať samozrejme aj na dianí vo Veľkej Británii. Takisto ste položili otázku, či by Európa sa mohla rozpadnúť. Myslím si, že sme prekonali už oveľa ťažších eh, momentov. Keď si spomeniem na jar 2003, eh, kde sme na sklonku irackej vojny eh, sme museli prekonávať nekonečnú rozpoltenosť. Nie len v rámci EÚ, ale aj v NATO. A generálny tajomník vtedy otvorene hovoril, že nevieme, čo sa bude diať e, na ďalší deň. A tak tá rozpoltenosť, tá rozorvanosť bola naozaj veľmi e, e, hlboká, či už medzi východom a západom. Avšak mali sme politiku malých postupných krokov. Nechali sme Európu pôsobiť práve v tých oblastiach, kde mohla mať najväčšie slovo, kde mala mohla mať najväčší efekt. No a myslím si, že to by sme mali robiť aj teraz. To je veľmi rozhodujúce. Pán Borgecia, vy Vy ste hovorili o odchodoch z Africky. Ja budem odpovedať v angličtine, pretože e, nemám dostatočnú taliansku terminológiu k týmto novým slovám. Nebudeme schopní e, samozrejme sa schopní vyrovnať s tým celkovým globálnym migrantským migrantskou komunitou, čo je 65 miliónov ľudí Musíme sa však opätovne zamyslieť nad tým, akým spôsobom zmeniť myslenie. Všetky nástroje, ktoré máme dnes k dispozícii, čo je e, Schengen, Dublin, e, tieto vychádzajú ešte z predglobalizačných časov. Namiesto toho, aby e, sme dávali dôvod ľuďom, aby sa pokúsili prekročiť stredozemné more, musíme im dať dostatočné právomoci. Kancelár Kurz hovoril o novom e, prístupe, e, pretože vidíme, že v súčasnosti iba tí najsilnejší prechádzajú, nie tí najzraniteľnejší. A to myslenie v rozličných hlavných mestách Európy je také, že musíme pochopiť, že to, čo v súčasnosti máme s ohľadom na migráciu, musíme sa s tým vysporiadať e, s takými nástrojmi, ktoré by vedeli riešiť globálny pohyb osôb, pretože 10 už e, pred 10 čo 15 rokmi sa spomínali faktore ako rozdiely v odmeňovaní, demografii. E, toto nie sú nové faktory, ktoré začali však e, spôsobiť novým spôsobom. Vy, čo ste v Taliansku cítili už dávnejšie, začalo byť citeľné v Strednej Európe iba v decembri roku 2015 a snažíme sa vyvinúť nové nástroje. Nástroje, ktoré musia byť prispôsobené globalizovanému dianiu. Ďalšia otázka, pán Káve. Pán Káve, kde ste? Tam ste, aby sme mali očný kontakt. Je to e, proxy vojna. A nehovorím iba o Jemene. Všetky vojny, ktoré vidíme v Iraku, v E, v Syrii či inde, e, sú proxy vojny. Nikdy by som nepoužila e, termín občianská vojna. Toto sú proxy vojny. Respektíve zástupné konflikty. A ako bolo povedané vo vyhlásení k Jemenu, a ja som si ho vypočula veľmi pozorne, Irán nikdy nebol problémom pred bombardovaním v roku 2015 a Jemen nemáme v hľadáčeku. E, pretože tí utečenci chodia do Somálska, e, oni sú tam na rohu Afriky a utekajú, aby si zachránili život. E, toto, toto je najväčšia humanitárna tragédia po roku 1945, aj z ohľadom na to, čo sa deje v Sýrii. Syria je veľká dráma, avšak Jemen je katastrofa. Tu si myslím, že musíme robiť eh, eh, ruka v ruke so osobitným vyslancom OSN a eh, musíme sa snažiť urobiť niečo v tomto zmysle. Pán Karas. Kosovo Odkedy ste položili túto otázku, tiež si kladem otázku. Ako? E, samozrejme, táto odpoveď e, je iba rozprávať sa, rozprávať sa, rozprávať sa. Tak chápem diplomáciu, tak chápem e, zahraničné vzťahy a samozrejme za žiadnych okolností nesmieme tento dialog prerušovať. A samozrejme musíme stanoviť podmienky a 21. marca bolo plánované stretnutie medzi Prištinou, Skopie a Belehradom a bolo potovanie hodné ako rýchlo e, sa e, v regióne mohla zmeniť e, klíma. Nikto, nikto by si o 12. nepovedal, čo sa stane o 17.30. A to musí nás nabádať k ostražitosti. a musíme samozrejme apelovať na rozumnú politiku. Samozrejme vieme, že E, tento región je zaťažený históriou, ktorá je e, zložitejšia, než tento región dokáže vyriešiť. E, je toho viacej, než dokážu stráviť. A samozrejme ide aj o to, aby sme skúmali toto veľmi dôsledne. A hm, myslím si, že k tejto téme sme už aj hovorili predtým samozrejme spôsob hlasovania jeden, ale čo takisto aj potrebujeme, ako v ktorých oblastiach e, budú hrať e, tie väčšie európske štáty, e, budú riešiť túto otázku bilaterálne a na, na, ku ktorým budú pred, pristupovať z európskej úrovni. A samozrejme, to je moja osobná skúsenosť za ostatných 7 mesiacov. A v tomto e, tu pozorujeme, že čoraz menej ministrov prichádza na miesto ale e, vidíme tu, e, že na rade ministrov prichádza čoraz menej ministrov a nie, hlavne veľvyslancov. A, a vidíme, že iba kopírujeme tú prácu tých ľudí, ktorí tam sedia. A chcela by som, aby moji kolegovia, rovnako ako aj ja, ja som už e, práve na týchto zasadnutiach e, mnoho kolegov e, nevidela. A tak týmto spôsobom nemôžeme potom riešiť problémy na politickej úrovni. Otázka, či Európska únia patrí k riešeniu alebo nie, čo sa týka vytvorenia koalícií v novembri, oktobri a Hovorili sme o tom, čo od Lisabonskej dohody očakávame a, a samozrejme, čo sa rozhodne e, na úrovni predsedov vlády. A v tomto e, v prípade Rakúska a ja musím povedať, že ja nemám pocit, že sa moje kompetencie nejako zmenili, že by mi bolo niečo odňaté, avšak eh, prostredníctvom eh, Rady pre zahraničné vzťahy. Ja som účastná týchto zasadnutí a eh, prostredníctvom nej. Absolvujeme mno, veľmi veľa bilaterálnych stretnutí, nemám pocit, že by mi bolo niečo odnímané, avšak myslím si, že čo sa týka transatlantických vzťahov, to bola takisto jedna otázka. To samozrejme e, je veľmi dôležité, ale tam by sme si želali Európu, ktorá je uvedomelejšia. Pán Mezovič, ďakujem veľmi pekne. Áno, myslím, že to je ten pán v strede. Minden, pedig Ertem. Neviem, či môžem povedať všetko, ale rozumel som veľmi dobre po maďarsky. Musíme si e, položiť otázku, akú reguláciu potrebujeme, čo sa týka ruskej politike. E, nástroje, ktoré máme k dispozícii, vrátane Dublinu, vychádzajú spred globalizačných časov. Pracovali eh, sme v takom ovzduší fikcie, že azyl, o azyl bude žiadať do 100 ľudí maximálne. Avšak nad väčšie čísla potrebujeme iné nástroje. Keď eh, hovoríme o Rusku, Rusku je partnerom, Rusko je partnerom v mnohých témach. A my musíme robiť na týchto témach s tým, že sme si eh, vedomí, tak povediac, čo nám vlastne geografia prináša. A teraz, čo sa týka Ázii a Latinskej Ameriky. Eh, eh, Dobre, tu je ešte jedna minúta na, pre Latinskú Ameriku. Minulý týždeň som strávila eh, čo najdlhší čas z Latinskej Ameriky. Tešila som sa na tieto opätovné stretnutia, pretože niektorými sa už poznáme a práve aj tieto komunikačné kanále fungujú e, aj naďalej. A hovorili sme o prioritách. E, samozrejme, nemôžeme samozrejme pokryť celý široký diapozen, pretože hovoríme o 1,5 kontinente, kde musia existovať prepojenia. E, samozrejme, Samozrejme, e, váš, vaš záber a vaše obavy sú úplne iné, ako môžu byť moje krajiny, malej krajiny v strede Európe. A to je fakt, e, tak to je. Ale musíme byť realisti. A musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, ale v naschádzajúcich šiestich mesiacoch sa s tým budem snažiť vysporiadať a aj ohľadne tých tém, o ktorých sme hovorila aj predtým. A samozrejme, nemôžem sa nachádzať e, v Strednej a Latinskej Amerike do, v tej istej miere ako inde. Ale samozrejme, máme tu k dispozícii ESVČ a ako som povedal, budúci týždeň budeme mať uh, stretnutie CELAFu a potom tu budeme mať stretnutie s Nikaraguou a Venezuelou. Sledujeme s veľkou pozornosťou túto situáciu. My nemáme ako Rakúsko veľvyslanectvo v Karakase, ale pomocou SVČ situáciu sledujeme a ak si to bude naliehavosť vyžadovať, verte, že urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som tam išla Ehm, zdieľanie e, záťaže, keď e, je to potrebné nahradzať Federiku Mogherini. E, to som už spomenula, takže ak si to budú okolnosti vyžadovať, budem tam. A na osobnej úrovni Latinská Amerika je môjmu srdcu veľmi blízka. Zabudla som na niekoho? Nie, takže ďakujem pekne za váš čas. Želám vám všetko dobré. Verím, že sa ešte raz uvidíme a dúfam, že za priaznivých okolností. Pani ministerka Knajsel, ďakujeme vám za túto diskusiu. Želám vám veľa e, šťastia. Dúfame, že e, budete budovať e, konsenzus v mnohej oblasti európskych záležitostí. Ďakujeme a šťastnú cestu naspäť eh, do eh, Viedne. Kolegové, máme tu 20-minútový sklz, takže chcel by som pokračovať eh, priamo v našom programe. Koho nezaujímajú udalosti v Čiernej hore, prosím opustite urýchlenie sálu, aby sme mohli o minútku pokračovať. So, ladies and gentlemen. Dámy a páni, meškáme 20 minút, takže pokračujme ďalej pod číslo 5, správa o správe Komisie o Čiernej hore za rok 2018, o návrhu, pokiaľ ide o Srbsku, Kosovo, Albánsko. V minulosti teraz sa budeme venovať tejto krajine Spomína sa rok 2025 ako indikatívny dátum, kedy by táto krajina spolu so Srbskom mohla byť pripravená na vstup do EÚ. Je to silná motivácia pre túto e, krajinu, ktorá má posilniť e, prístupový proces. E, krajina je už veľmi ďaleko, 21-25 kapitol je už uzatvorených ale ešte stále sú tam výzvy v takých dôležitých oblastiach ako boj proti kriminalizovanému zločinu či ochrana e, slobody médií. E, slovo teraz dostáva náš spravodajca pán Charles Stanok. Ďakujem pekne, pán predseda. Uvedomujem si, že ako práve diskutujeme formát berlínskeho procesu, e, práve eh, vedie eh, diskusie v Londýne. Eh, je mi ľúto, že bývalý minister trančných vecí sa nezúčastnil. Napriek tomu si želám, aby toto bolo úspešné stretnutie. Ja som už 8 rokov spravodajcom, takže tak ako v minulosti som sa snažil nájsť vyváženie medzi chválením pokroku, a ukazovaním na prísor na zlepšenie. Čierna hora eh, je naozaj eh, na špičke úsilia eh, krajín z tohto regiónu, 31 z 35 kapitol je zvretých, takže dovolil som si očakávať trošku viac od Čiernej hory. Kladieme teda látku trošku vyššie od našej e, poslednej správy e, tu došlo k pokroku. E, blahoželám prezidentovi Čukanočovi za jeho zvolenie. Vojby prebehli demokraticky, čo vítame. Uh, takmer všetky politické strany sa vrátili do uh, parlamentu po čiastočnom bojkote, uh, ktorý začal v roku 2016 ako spomínam v návrhu, eh, je dôležité, aby bezpodmienečne sa všetky strany eh, vrátili do parlamentu, pretože je to dôležitá úloha pre parlament, ktorý musí kontrolovať právo eh, exekutívy a táto úloha je možná iba, ak teda Ehm, politici ehm, budú brať vážne aj svoju úlohu v opozícii, nie len ako súčasť eh, vlády. Prebiehajú eh, diskusie hľadom RTCG. A to máme eh, no, na pamäti. Je to síce domáca úloha, ktorú musí Montenegro vyriešiť, ale predsa len je dôležité, aby vláda ilustrovala, že chce podporovať plne eh, nezávislé médiá eh, na svojom území. Olivera Lakič bola postraná do nohy, Zajica e, Dikovič bol tiež atakovaný pred svojim domom e, bombou pod autom, takže to je naozaj veľ, veľké ohrozenie slobody médií. Títo e, žurnalisti odkrývali korupčné prípady. Toto sú samozrejme extrémne prípady. Celkovo e, došlo len k 9 prípadom zastrašovania, ale každý z týchto prípadov je e, prípad, ktorý nemôžeme tolerovať. Žiadame teda ďalšie e, kroky aj v boji proti organizovanému zločinu a korupcii. Spomínam v správe, že sa začal používať nový e, systém vymenovania sudcov. Vítame to. No a napokon pár e, slov, e, pokiaľ ide o teda proces týkajúci sa snahy o púrč milosti. Nechcem sa vyjadrovať k priebehu, ale Naozaj e, vítam to, že e, všetky vypočutia sú transparentné, e, verejné. Toto by malo ísť príkladom, pretože tu ide naozaj o, veľmi citlivý prípad, ktorý viedol k mnohým konšpiračným teóriám. Čierna hora zostáva na dobrej ceste. Vítame jej kontinuálny pokrok správnym smerom. A, a teda ak takto to bude pokračovať, ale Čierna hora e, sa bude môcť stať e, plnohodnotným členom Európskej únie. Rád zodpoviem, zodpoviem kolegom na ich e, otázky alebo doplním možné chýbajúce prvky v správe. Ďakujem Charlesovi Tanokovi. Slovo má teraz predseda delegácie Európskeho parlamentu pre Čiernu horu David Martin. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, budem hovoriť e, dvojnásobne dlho, lebo pán Adlakis ma tiež poprosil, aby som sa vyjadril v jeho mene, takže najprv spomeniem jeho príspevok a potom môj vlastný. Takže pán Adlakis by chcel poďakovať pánovi Tanakovi za jeho prácu a kooperáciu s ním za posledné roky. Je to skutočný priateľ Čiernej hory a jeho, e, vaše liderstvo e, bude chýbať. Pokiaľ ide o stratégiu pre západný Balkán, zúrazňuje sa postup, takmer všetky negociačné kapitoly sú otvorené. Je teda dôležité, aby Čierna hora postupovala ďalej, zintenzívnila v určitých oblastiach svoje úsilie, aby sa Čierna hora mohla do roku 2025 stať 28. členskou krajinou EÚ. Spomínajú sa potrebné zlepšenia v oblasti boju proti korupcii, organizovanému zločinu, e, e, záujme slobody médií, efektívnejšieho využívania e, sociálneho rozpočtu pod posilnenia sociálneho zabezpečenia, ochrana e, e, detí, boj proti diskriminácii na mm, trhu práce sú tiež dôležité. E, môžeme očakávať teda hladkú spoluprácu pri tejto správe, tak ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch. Ja by som chcela tiež poďakovať Charlesovi za jeho obsiahlu správu. Väčšinu bodov sme e, prevzali e, k správe, e, pokiaľ ide o nastavujúce stretnutie v Podhorici budúci týždeň. Naozaj sú to dobré správy z Čiernej hory Demokrati sú naozaj veľmi proeurópsky, môžu zohrávať v parlamente v Čiernej hore veľmi dôležitú úlohu, zabezpečiť, aby e, vláda e, stabilne pokračovala ďalej na e, svojej integračnej ceste. Dobre prebehli voľby ale e, hĺbšia analýza hovorí, e, že veľmi málo sa analyticky referovalo o voľbách, bolo veľmi málo diskusí v televízii. Vo všeobecnosti bolo veľmi ťažké pre verejnosť, pre voličov informovanie sa môcť rozhodnúť e, medzi jednotlivými kandidátmi. Transparentnosť a profesionalita volebnej komisie tiež sú spojené s určitými pochybnosťami a OSCE urobilo návrhy pre celistvú reformu, ktorou sa vláda aj parlament momentálne zaoberajú. Dúfam, že e, sa docieli pokrok v tejto oblasti. Pokiaľ ide o slobodu médií, Charles už e, spomenul obavy, ktoré v tejto oblasti máme, ale musím povedať, že toto je oblasť, e, kde môžeme prinajmenšom povedať, že e, v tejto oblasti nedošlo k pokroku. Vláda sa to musí viac snažiť, musí posilniť svoje úsilie v tejto oblasti. Jedna téma, ktorú Charles nenadnesol, ale treba ju podľa mňa zdôrazniť, to je téma práv e, súkromného vlastníctva Hovorí sa o svojevoľnom využívaní vyvlastňovania v tzv. verejnom záujme, čo má umožňovať chybajúci e, e, koncept súkromného vlastníctva v ústave Čiernej hory. Verejný záujem sa takisto definuje veľmi, e, veľmi široko takže treba prijať potrebné kroky, aby sa zabezpečila ochrana eh, súkromného vlastníctva a zabezpečiť takéto vyvlastňovanie. Ja by som eh, tiež chcel povedať, že Charles eh, odviedol v minulosti obrovskú prácu pre Montenegro, pre Čiernu horu v posledných rokoch. Dúfam, že jeho správa prejde s veľkou väčšinou. Ďakujem, David Markin, ako predseda delegácie pre Čiernu horu, ale takisto aj v mene tieňového spravodajcu za SND. Teraz prejdeme k ďalším tieňovým spravodajcom, pokiaľ sú prítomní. EPP skupinu zastupuje pán Peterle. Ďakujem pekne. Chcel by som poďakovať pánovi Tanokovi za ďalšiu vynikajúcu správu, realistickú správu o Čiernej hore. Som rád, že došlo k pokroku vo všeobecnosti. Nebudem opakovať eh, to, čo povedali kolegovia, pokryť jednotlivé prvky, kde je potrebný ďalší pokrok. Čierna hora opäť dokázala, že pokrok je možný a preto to má aj tento vyšší status v integračnom postupe, takisto aj v, v tej hraničnej otázke s Kosovom došlo k pokroku. Som eh, rád, že eh, takúto tému eh, spomínajú aj ostatné krajiny. Rakúsky minister to, to spomenul, takže sme tu na dobrej ceste a veľmi ma teší pokrok v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem, Alois Peterle. Za skupinu ALDE pán Radoš. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som zablahoželať pánovi Tanokovi k veľmi dobrej, vyváženej správe. Súhlasím s celkovým hodnotením, že za posledné roky Čierna hora dospela k veľkému pokroku, však v určitých oblastiach pokroku nedošlo vôbec obzvlášť v oblasti slobody médií a to je jedna z najdôležitejších eh, sfér, ktorá hovorí o demokratickej sile krajiny. Nielenže v eh, poslednom roku alebo posledných rokoch nedošlo k pokroku v tejto oblasti, eh, boli zastrašovaní, napádaní novinári, sú finančne závislí, nutení k samocenzúre Eh, Čierna hora prijala eh, mnohé dôležité eh, zákony týkajúce sa aj televízie, napríklad alebo financovania mimovládnych organizácií. Mm, to predstavuje dobrú demokratickú infraštruktúru, avšak Uvidíme, ako to bude vyzerať s implementáciou týchto dôležitých zákonov, pretože ako vieme, je jednoduchšie príjmať zákony, než ich implementovať. Nedošlo ani k pokroku eh, ani v oblasti napríklad verejného obstarávania. Je to dôležitý zdroj korupcie. Tiež vítam kapitolu 25, ktorá hovorí o využívaní digitálnych nástrojov pre registráciu pôdy. Digitálne technológie by e, sa mali viac e, využívať e, vo všeobecnosti. Zabezpečil to tiež lepší verejný prístup k informáciám v obchodnej oblasti. To je veľmi dôležité nielen v oblasti nehnuteľnosti, ale vo všetkých sférach. Takže ďakujem veľmi pekne, pán Tanok, za celkovo veľmi dobrú správu. Teraz za zelených pán Meserič. Ďakujeme sa tiež pridám ku kolegom, ktorí blahoželajú pánovi Tanokovi k tomuto návrhu správy. Je naozaj dobrá, veľmi vyvážená. Možno preto, že je to jeden z najjednoduchších prípadov e, na Západnom Balkáne, to je pravda ale e, naozaj e, skoncipovať vyváženú správu to je umenie, k tomu vám blahoželám. E, nechcem príliš času teraz spomínať tým, čo už spomínali kolegovia. Vnímame ten vývoj v Čiernej hore veľmi pozitívny. Podporujeme v všeobecnosti e, Západný Balkán. Sme za to, aby všetky krajiny v tejto oblasti vstúpili do EÚ. Ale musím spomenúť určité e, pochybné body. V odseku 7 spravodajca právom hovorí, že k najdôležitejším bodom e, boja proti korupcie je agentúra pre boj proti korupcii Chcem spomenúť, že jedna z mimovládnych e, organizácií, ktoré sú no, vysokoprofesionálne, ktorý bol členom tohto výboru, e, bol e, práve v zásade prepustený zo svojho postu. A to nie je jediný prípad, kedy zástupcovia dôležitých mimovládnych organizácií sú vytlačení bokom. To predstavuje naozaj obavy Nechcem povedať, že to je všeobecný trend, ale predstavuje to obavy a dúfam, že to vláda e, prehodnotí do tej miery, do ktorej to len bude možné. Takisto efektívny boj proti korupcii e, si vyžaduje transparentnosť v tom, ako sa narába s verejnými prostriedkami. V tom nie sú dobré všetky členské štáty. A je nám ľúto, to, že veľká miera informácií, pokiaľ ide o nové legislatívne zmeny, ktoré boli e, e, v júni zavedené, znižujú transparentnosť v mnohých týchto oblastiach. Napríklad pokiaľ ide o privatizáciu energetiku alebo e, platby rozpočtu v predvolebnom období, a toto je tiež trend, ktorý treba zvrátiť. Ak to vláda myslí vážne s bojom proti korupcii, mala by teda transparentnosť urobiť svojou prioritou. Pokiaľ ide o životné prostredie, plne podporujeme e, to, ako je skoncipovaný e, odsek 29, hodnotenie environmentálnych e, dopadov k tomu prosíme pozmeňovacie návrhy. Takisto e, oblasti chránené medzinárodnou legislatívou. Ako delegácia na pozorovaní volieb pri pozrezinských voľbách sme skonštali, že môžeme len podporiť e, správu OBSE Nejde len teraz o to, čo sa udeje vo volebné, volebný deň, ako čisto prebehnú voľby. Je to i to obdobie pred um, volebnými obdobami, uh, volebným obdobím treba nájsť na efektívne nástroje na riešenie tohoto. Ďakujeme pán Mezerič, pán Hadži Georgiu za zelených. Ďakujem veľmi pekne. Nie je veľa čo dodať. Keďže sa veľa udialo v predstupovom procese, ďakujem za vyváženú prácu pán Tanekovi. Čierna hora i naďalej má veľa práce pred sebou, ak sa chce stať členom EÚ, hoc aj súhlasím pánom Meseričom, že mnohé krajiny sú pred rovnakými problémami. V Európe však i v týchto krajinách treba pracovať na tom. Korupcia je pre nás veľkým problémom. Naplnenie kodanských kritérií. Ďalej sloboda médií, základný problém v tejto krajine. Verejné prostriedky a ich použitie treba na to tlačiť čo najefektívnejším spôsobom. V správe je zmienka o členstve Čiernej hore v NATO. Podľa nás krajina vstupujúce do EÚ, toto nesúvisí s akýmikoľvek inými ambíciami krajiny byť členom akéhokoľvek inej organizácie na Zemi. Ďakujem. Ďakujeme. EFDD zastúpené nie je, ani EFD, ani nezaradený. Nie je tomu tak, takže je de- ďalší rečník je pán Picula. Ďakujem pekne. Vítam ďalšiu správu z dielne Charlesa Tenoka. Je veľmi vážená. Čierna hora urobila presvedčivý pokrok za posledné roky, ale zostávajú tu problémy ako počet e, prípadov vražd a násilie spojené s organizovaným zločinom a to samozrejme dopadá na pocit bezpečnosti občanov. Treba zdôrazňovať otázku slobody médií, hrozby pre novinárov. Súčasne je tu celkový pokrok Čierna hora otvorila už 31 z 35 kapitol a tým sa vlastne nachádza v popredí všetkých krajín Západného Balkánu. Prezidentské voľby, možno skonštatovať určité nedostatky. Čierna hora aktívne podporuje regionálnu spoluprácu a v blízkej budúcnosti by sa mali vyriešiť i otázky pohraničné. Kým vstúpi do Čierna hora do EÚ, bude musieť sa vysporiadať s množstvom otázok, prispôsobiť sa. E, treba udržovať dialog s občanmi. Celý proces súvisí so vzťahom medzi vládou a opozíciou. Opozícia má oporu a to treba e, uvítať. Thank you, Tonino Pit. Ďakujeme pánu Pizzolovi. Snáď ešte ďalší kolegovia by chceli vystúpiť? Nie je tomu tak a preto sa spýtam či je prítomný niekto z Digineer. Jesus Krimenov. Nech sa páči. Ďakujem. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, pán Tanok, chcem poďakovať za návrh uznesenia Čiernej hore. Európska komisia zdieľa vaše všeobecné úvahy, ktoré odzekadujú hlavné zistenia našej správy o pokroku. Ide o angažovanie sa v regióne v súlade s sofijským vyhlásením. Zameriavame sa na strategické priority, ktoré sa eh, diskutovali na samite. Čierna hora vedie v prístupových eh, rokovaniach počte otvorených kapitol. Kapitola 17 je tá posledná otvorená na medzinárodnej medzivládnej konferencii 25. júna. I naďalej budú pokračovať rokovania na základe zásluh. Ďalší pokrok však možno dosiahnuť len vtedy, keď Čierna hora poskytne maximálnu pozornosť identifikovaniu nedostatokov v oblasti právneho štátu, boj proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami, v konfiskácie ďalej e, zločineckých prostriedkov. Pokiaľ ide o slobodu prejavu a média, terejší negatívny trend, pro spustenie napríklad a e, redakcie verejných médií, to všetko treba riešiť. A takisto útoky na médiá. Nemožno urobiť ústupky a nemožno umožniť skratky k členstvu. Kapitoly 23 a 24 budú určovať celkové tempo v rogovaní A pokiaľ ide o politickú situáciu, neustále sme povzbudzovali všetkých politických aktérov, aby rozptýľovali násilie, aby sa vrátili k politickému dialogu s parlamentom. Postupný návrat väčšina ani opozičných strán je prvým pozbudivým krokom, ktorý teraz treba uviezť do praxe. Som presvedčená, že tieto posolstvá od vás v parlamente i od nás z komisie poskytnú Čiernej hore dobrý návod v prípade patových situácií, aby ich prístup bol riešený na základe zásluh. Ešte raz chcem poďakovať za komisiu návrhu uznesenia a za vaše e, dobré prínosy za posledné roky. Ďakujeme vám. Ešte niekto by sa chcel ujať slova z ESV či komisie? Nie je tomu tak. Takže slovo má opätovne pán Tenok. Ďakujem. Vítam pozbudivé slova kolegov zo všetkých politických strán. I ja zdieľam na ašpirácie alebo ambície smerované zo strany Černej hory k smerom k roku 2025. Nevedel som, e, keď, že sú problémy, keď ste hovorili o autorských právach. Je to, nejaká, je to téma, ktorá je mne veľmi blízka takisto priebeh volie, pokiaľ ide o nedostatok verejnej rozpravy a e, prezentovanie kandidátov v dostatočnom výbere. Komentáre pána Peterleho hovoria veľmi komplexne o otázke e, demarkácie hraníc s Chorvátskom. To som už spomenul v predošlej správe množstvo e, vstupov k slobode médií. Neuvedomoval som si, e, aká tu je problematika digitalizácie registrovania pozemkov. Pán Mezerič zo Zelených spomenul agentúru boja proti korupcii. K tomu by som potreboval viac informácií, ale Podporujem posilňovanie tejto agentúry, jej transparentnosti a tiež som v minulosti komunikoval s pani Lunaček k otázkach životného prostredia, Čierna hora v oblasti ekológie sa stavia na osobitný e, piedestál. Chcem poďakovať i pánu Hadži Georgemu. Dlhodobý spor z GUE máme v tejto otázke, ale treba o tom hlasovať. Sú to multilaterálne organizácie a obhajujú demokraciu a spoločné hodnoty. Je tu osobitný tlak smerom na, na to a my by sme mali takisto podporovať um, euroatlantické ašpirácie. Ďakujem vám. Ďakujeme ti, Charles Tenok, za záverečné poznámky. Ďakujem vám, kolegovia, takisto za váš vklad. Pripomeniem, aké sú ďalšie kroky. 30. augusta o 11. je lehota na pozmeňujúce návrhy. 27. septembra bude druhá rozprava a hlasovanie v pléne v novembri. To sa ale ešte má potvrdiť. Tým pádom sa môžeme presunúť na ďalší bod, a to je bod číslo 6. Sme dokonca v predstihu. Ide o všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2019, všetky oddiely. Každoročne sú to dva oddelené, ale veľmi spojené aspekty. Najprv sú to pozmeňujúce návrhy k návrhu rozpočty komisie a potom príjmanie stanoviska k uzneseniu. Teraz dám slovo spravodajcom, spravodajcovi pánu Benifejovi, aby e, nám predniesol jeho návrh stanoviska a jeho postoj, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy rozpočtové. Kolega, máte slovo. Čo Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať spravodajcom z jednotlivých skupín za ich eh, príspevky eh, a za ich eh, definície priorít výboru AFED pre nadchádzajúce obdobie. Chcel by som sa poďakovať aj spravodajcom gestorského výboru pre rozpočet za to, že sa snažili vniesť do textu správy naše výhrady. Samozrejme, E, prišli sme do kľúčovej fázy, ktoré sa týka našeho príspevku, našeho dielu e, v rozpočte. E, samozrejme, už máme aj určité očakávania, aká bude pozícia rady a ktoré budeme musieť vyrokovať. Čo sa týka komisného textu, vidíme tu už také staré zlozvyky, Eh, ktoré komisia zaviedla eh, v minulých rokoch. Eh, je tu generalizácia strategických záujmov a je tu samozrejme dogma šetrenia výdavkov. Samozrejme, my neprestávame v našom boji za záujmy jednotlivých členských štátov, kde sa snaží práve Európska komisia krátiť rozpočet v oblasti zahraničnej politiky stanovuje veľmi, eh, veľmi krátke eh, termíny práve v oblastiach, ktoré sú pre nás veľmi kľúčové. Samozrejme, eh, čo sa týka oddelu 4, sa týka ju e, navýšeniu e, prostriedkov na prenástroj na Turecko pre účely e, migrantov, ale sú tu samozrejme aj rezervy, ktoré sú však minimálne pre eventuálne nové krízy. Potrebujeme samozrejme dostatočné zdroje, predovšetkým pre krajiny západného Balkánu na naplnenie stratégie Balkánu, ktorá sa schválila v februári a samozrejme aj na to, aby sme vedeli odfinancovať nástroj IPA dva, e, no samozrejme, aby sme vedeli samozrejme tieto fondy nasmerovať aj na e, podporu občianskej spoločnosti. No a samozrejme e, musíme v druhej tranži nástroja pre Turecka venovať aj tieto, tieto prostriedky na starostlivosť o Eh, utečencov, eh, čo predstavuje 1 miliarda, respektíve 2 miliarda. No ale samozrejme aj tu eh, vidíme pre takýto významný nástroj veľmi malé rezervy, keď zoberieme do úvahy výručný fond pre sírskú krízu. A takisto sme počerkli aj to, že musíme pokračovať v podpore Tuniska a Ukrajiny, kde musíme vyčleniť väčšie prostriedky na stabilizáciu e, Líbie. Takisto potrebujeme nástroj, ktorý bude dobre financovaný na e, propagáciu e, ľudských práv a ľudských slobod, ktoré sú potlačané mnohými režimy. No a samozrejme, investovať aj naďalej na miero, do mierového procesu na Blízkom východe. Samozrejme, v naschádzajúcich dňoch budeme prezentovať e, súbor pozmenujúcich návrhov na zlepšenie e, textu. Ten momentálny zoznam ešte nie je vyčerpávajúci a potom ho predložíme výboru pre rozpočet a spolu s pozíciou e, výboru. Chcel by som sa preto poďakovať e, kolegom za všetky príspevky ktoré, a pozornosť, ktorú textu e, venovali. A samozrejme, e, samozrejme, ďakujem za tú prácu, ktorú sme doteraz udviedli. Ďakujem. Grazie, signore Benefei. And now... Ďakujem a teraz <clears throat> sa dostaneme k rečníkom podľa zoznamu. Pokiaľ viem, zatiaľ len jeden kolega sa chce vyjadriť. Nech sa pá. Teraz už dvaja. Ako prvý pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. Konštatujem, že je tu dokopy 5 členov tohto výboru. Všetkým vám v tomto smere želám mm, príjemné prázdniny. Pokiaľ je o samotné stanovisko z dielne kolegu Benifeja, chcel by som v prvom rade mu poblahoželať za tento prvý text v tejto oblasti. Pokiaľ ide to širšie línie k tomu rozpočtu oddiel 4, zvýšenie zdrojov na tento oddiel je dobrým krokom vpred. Je dôležité poznamenať, že tento rast vychádza e, pri Takisto by som chcel E, zabezpečiť, aby tá reforma e, zohľadnila Západný Balkán. Ide o to, aby e, sme si uvedomili to, čo sme hovorili práve v súvislosti s predsedníctvom, škrtanie v kľúčovej oblasti pre budúcnosť Európy, Takisto ma zamestnáva e, problematika e, nástroja pre susedskú politiku. Takisto e, by to malo byť stanovisko našeho výboru. Takisto zvýšenie politik fondu pre bezpečnosť spoločnej komunitárnej politiky. To bolo zamýšľané v návrhu komisie. Tiež zdôrazňujem principiálnu úlohu, pokiaľ ide o stabilitu a mier pre naše externé kroky a tiež kľúčovú úlohu e, dostatočných finančných zdrojov. Tiež chcem uvítať integrácie programu pre rozvoj európskej obrany, ktorý by s prípravnými akciami pre obranu zohrávať dôležitú úlohu v budúcich rokoch v rámci konsolidácie európskej obrany. Som presvedčený, že v ďalších me e, mesiacoch budem môcť dobre spolupracovať e, s kolegom Benifejom a všetky tieto body, ktoré som naznačil, by našli odzrkadlenie v stanovisku. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. <clears throat> Thank you, Christian. Ďakujem veľmi pekne, pán Preda. Pani Sabine Lözing má slovo ako ďalšia. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcel povedať, niečo v Nemčine a chcel by som vysloviť moju solidaritu e, tlmočníčkam a e, tlmočníkom, e, ktorí sa nachádzajú dnes v 36. dni boja za svoje pracovné práva. No a teraz po tomto by som sa chcela vyjadriť e, k téme. My zbereme na, do úvahy a na vedomie vaše stanovisko a e, samozrejme e, predovšetkým vašich výra, čo sa týka nástroja pre Turecko. Ale samozrejme vnímame aj trastové fondy veľmi kriticky, pretože im chýba transparentnosť aj samozrejme aj preto, čo sa z nich financuje, e, zvlášť e, keď hovoríme o Trastovom fonde pre Africko, čo sa týka bodu 7 vo vašom stanovisku. Súhlasím s vami, e, že potrebujeme väčšiu podporu na riešenie konfliktov, ale chýba nám tu však aj nielen finančné prostriedky, ale samozrejme chýbajú tu aj správne politiky a smerovanie týchto politik. Napríklad uh, Ukrajina z našeho pohľadu uh, sa nedá riešiť neoliberálnym prístupom a autoritárnym prístupom, eh, pokiaľ nebude v tomto štáte vyriešená korupcia. No a rovnako aj v Tunisku. Tunisko využívalo hospodárskú pomoc EÚ, e avšak táto nemá, nezaznamenala nejaký veľký úspech. Skôr naopak, no až a v Líbii e, potrebujeme skutočnú mierovú politiku, vrátane mediácie. E, samozrejme, nepotrebujeme žiadne vývozy zbraní to nepotrebujeme ako Európska únia. Myslím si, že je hambou a chybou, keď Európska únia eh, sa oháňa eh, ľudskými právami a v Líbii a v Severnej Afrike sa využívajú finančné prostriedky eh, na to, aby aby sme, aby sme tieto financie investovali iba na to, aby sme si týchto ľudí držali od tela. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa Lezing. Kolegovia, niekto iný by sa chcel vyjadriť e, k tomuto stanovisku? Nie, nech sa páči. Iba veľmi, veľmi krátko. Myslím si, že pán Bernifej odviedol fantastickú prácu a myslím si, že je to veľmi jasná správa a um, myslím si, že prostredníctvom dodatku ešte z nej môžeme urobiť e, veľmi dobré. Takže ďakujem veľmi pekne, pán Benifej. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že sa môžeme na tom e, zhodnúť. Pán Benifej odvedol dobrú prácu. Teraz by som dal slovo pánovi Markovi Johnsonovi, e, riaditeľovi DG Near. Kde ste? Tu ste. Dobre ste Brit alebo Ír. Eh, ste, ja som Ír. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem veľmi pekne aj spravodajcovi. Táto prezentácia stanoviska eh, prichádza vo veľmi hodnom čase, čo sa týka procesu schvalovania rozpočtu, pretože rada eh, samozrejme napreduje vo svojom hodnotení návrhu rozpočtu a zajtra na Korepere prebehne diskusia a zaujatie stanoviska e, k návrhu rozpočtu, ktorá e, prezentuje komisia, ktoré predkladá komisia. No a sú tu e, dve veci, ktoré vyvstali počas diskusí na rade a ktoré samozrejme sa pretavia potom do vášho postoja k návrhu stanovisku. Tieto dve sa, veci sa týkajú Západného Balkánu, ktoré tu už boli spomenuté viackrát, a Turecka čo by som chcel zdôrazniť, že v prípade Turecka eh, je eh, niekedy ťažké rozšifrovať eh, tieto dokumenty. Ja by som chcel vniesť viacej svetla do dokumentu, ktorý bol predložený a takisto informovať vás o najnovšom vývoji na rade. Takže keď hovoríme o príprave našeho rozpočtového návrhu, obvykle sa riadíme číslami, ktoré máme k dispozícii e, v indikatívnych stratégiách. A to by nám samozrejme e, dávalo možnosť využiť príslušnú časť na Turecko. Avšak minulý rok sa e, udeli také udalosti v súvislosti s rozpočtom, ktoré viedli k zníženiu o 175 miliónov oproti tomu, čo navrhovala Rada pre rozpočet na rok 2018. Takže e, e, skončili sme e, so 175 miliónmi menej než to, čo sme pôvodne navrhovali. 30 miliónov z toho išlo potom do rezervy. Bačo viac, na začiatku tohto roku sme vykonali e, posúdenie efektivity a to viedlo k ďalšiemu e, zníženiu e, prostriedkov dostupných pre Turecko 78 miliónov. A to je celkové zníženie na rok 2019 o 253 miliónov eur. Takže zobrali sme do úvahy pozíciu parlamentu, ktorej parlament prijal k rozpočtu na, za minulý rok a e, keď komisár Hahn e, sa s vami rozprával počas strategického dialógu o e, strategických dokumentoch. Hovorili, ste o tom, hovorili sme ešte o tom, že prídu ďalšie krátenie. A to je to, čo sme aj prijali v prípade Turecka na rok 2019. Ak sa teda pozrieme, kde sme, kde sa nachádzame vo finančnom programovaní, mali by sme mali by sme mať k dispozícii pre Turecko 650 miliónov, trošku menej, ale asi 60-50 miliónov. E, to množstvo, ktoré navrhujeme pre Turecko, keď vylúčime e, nástroj pre utečencov v Turecku, ktorý je dôležitým bodom, to množstve, ktoré sme navrhli, je 252 miliónov eur. Respektíve o 252 miliónov eur je táto suma nižšia než to, čo sa pôvodne navrhovalo pre Turecko. Čiže tá celková suma bude 400 miliónov eur čo je 395 miliónov. Hovorili sme o eh, rozpočtových oddieloch a je dôležité tu povedať ešte jedna vec, lebo Turecka, pomoc Turecku pozostáva z, dvoch, eh, z troch rozpočtových línií a dve z nich eh, sú v oblasti politiky NIR do roku 2022. A tá prvá politická, e, rozpočtová línia je e, približovanie Turecku e, s európskym aký. Potom druhá línia je podporiť regionálny a teritoriálny rozvoj. A potom je tretia rozpočtová línia, ktorá spadá pod DG Agri, ktorá má rovnaký názov ako druhá rozpočtová línia a to je podpora regionálneho a teritoriálneho rozvoja. To znamená, že toto je e, náklad na rozvoj vidieka pre e, pristupujúce krajiny. Čo sa však stalo, e, že okrem toho, že sme ten rozpočet krátili o 250 miliónov v porovnaní s s dokumentom finančného programovania a s pozičným dokumentom rada schválila pozíciu, ktorá bola prijatá na úrovni pracovnej skupiny. Ale nemyslím si, že e, rada by túto pozíciu e, zamietla, e, ktorá obsahuje ešte ďalšie krátenie rozpočtu pre Turecko. A to je ďalšie zníženie o ďalších 147 miliónov eur. Toto zníženie sa sústreďuje predovšetkým na prvú líniu rozpočtu, ktorou je podpora politických reforiem a približovanie Turecka eh, k európskemu aký. Ak eh, táto pozmeňovací návrh prejde a bude sa odrkadlené aj eh, v navrhovanom rozpočte, bude to predstavovať problém, pretože táto rozpočtová línia je práve tou líniou, prostrednícom prostredníctvom ktorej podporujeme účasť Turecka na európskych programoch, ako je Skalis, ako je Erasmus, ako je Eh, colná eh, záležitosť, boj proti eh, drogám a organizovanému zločinu. Toto je hlavne podpora, ktorá ide občianskej spoločnosti. Takže tá vstupenka do unijných programov je práve v tejto línie rozpočtu. A samozrejme, toto je aj medzinárodný záväzok a je to zakotvené v medzinárodných zmluvách medzi Tureckom a EÚ. Je to niečo, čomu čo musíme si splňať. Takže tento návrh e, e, pre nás predstavuje obrovský problém. A ja by som iba pripomenul, že pokiaľ e, parlament nezvráti tento návrh na úrovni rady, ak nebude, tu nepadne návrh e, na obnovenie pôvodného komisného návrhu, tak potom e, ten rozpočet vstúpi e, do platnosti a už k tomu neprebehne žiadna iná diskusia. A pokiaľ, a ja si myslím, že vy máte podobný postoj k tomu, že Európsky parlament bude chcieť krátiť rozpočet pre Turecko v roku 2019, ja by som potom vyzval parlament, v ktorých rozpočtových líniách bude sa tento rozpočet krátiť, pretože rozpočtová línia, na ktorý sa rada v súčasnosti zameriava, je tá rozpočtová línia, ktorá eh, eh, zlepšuje situáciu v Turecku, než eh, by ju zhoršovala. Ďalším bodom, ktorý by som chcela spomenúť, sa týkal Západného Balkánu. Keď sme znížali, znížili eh, obálku eh, pre Turecko 250 miliónov, tak časť z tohto, 30 miliónov eur, sme venovali pre Západný Balkán. A to sa odzrkadluje aj v strategických eh, dokumentoch pred rokom, tak ako to bolo navrhované v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, je tu nárast o 50 miliónov eur. Tieto zdroje sú samozrejme určené pre programy, ktoré pokrývajú viaceré krajiny a hovorili sme, že je tu aj podpora pre politické programy, ktoré bola krátená. Ja by som to chcela, chcel však vysvetliť. V rozpočte sme mali konštantný rozpočet 189 e, miliónov eur. Minulý rok e, v rozpočtovom konaní táto, toto množstvo sa navýšilo 10 miliónov e, eur pre tento rok. A je faktom, že to krátenie, alebo to vnímané krátenie, je v porovnaní s tým nárastom, ktoré bolo prijaté iba na tento rok. Takže to sú tie dva e, body, ktoré by som chcel zdôrazniť a chcel by som povedať a prizvukovať aj e, výboru, že DGNIR je pripravené poskytnúť akúkoľvek podporu, ktorú by ste potrebovali, ak sme pripravení poskytnúť akékoľvek e, vysvetlenie a pomoc a budeme veľmi radi Spracovať s vami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Johnson, za vaše detálne pripomienky. Pán Benifej, eh, chceli by ste odpovedať? Myslím, že áno, nech sa páči, máte slovo. Áno, chcel by som eh, poďakovať sa kolegom eh, za prácu, ktorú sme spolu odviedli, a ako je za milé slova, ktoré tu dnes ozviedli. A samozrejme aj za špecifickú jednoduchý príspevok zo strany DJ NIR. Chcel by som povedať, že samozrejme tieto obavy sú pochopiteľné, ale myslím si, že by bolo pre nás oveľa jednoduchšie spolupracovať s radou na tejto téme, ak by ste nám vedeli poskytnúť ako výboru a mne ako spravodajcovi eh, viaceré podrobnosti. A áno, spravodajcovi, to znamená aj tieňovým spravodajcom ktoré sú samozrejme užitočnejšie pre spravodajcov, ale samozrejme aj pre výbor, aby sa zachovala transparentnosť. Takže poskytnite nám viaceré podrobnosti o tom, e, prečo považujete túto podporu občianskej spoločnosti e, v rozpočtovej línii, kde sa e, spomína aj vstupenky do jednotlivých unijných programov. Chceme mať konkrétne čísla, aby sme toho mohli urobiť konkrétny prípad, konkrétny argument. Takže potrebujeme e, špecifickejšiu špecifikáciu alebo konkrétnejšiu špecifikáciu toho, kam tie peniaze idú v tomto bode, aby ste lepšie odôvodnili a podporili číslami to všeobecnú argumentáciu, ktorú ste uh, predstavili teraz, pretože samozrejme dáva zmysel. Takže podprosil by som vám už väčšie podrobnosti a ďakujem samozrejme aj za váš príspevok. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi, aby som medzičasom privítal našich osobitných hostov, že máme e, Nemecko má 16 e, spolkových krajín, ale Dolné e, Saksko je najkrajšou, takže chcel by som tu privítať pokojov premiéra pána Nile Saxena. A teraz e, by som chcel uzatvoriť túto tému. Dovolte mi iba pripomenúť, že dátum a lehota na predkladanie pozmeňovacie návrhy je 16. júla a samozrejme návrhy na úpravu e, rozpočtu e, a ako sme povedali, pozmeňovacie návrhy musia byť predkladané iba v anglickom jazyku hlasovanie na afete bude 29. augusta. Bod číslo 7, bod rôzne otázky, niečo z vašej strany. Hm, nasledujúce schodci budú 29. augusta a teraz uzatvorím naše stretnutie a budeme pokračovať o 5. hodine s rozšíreným predsedníctvom, kde sa zúčastnia iba koordinátori výboru AFETu a členovia predsedníctva. Ďakujem veľmi pekne, hm, pekný večer a pekné pozeranie futbalu.